Meine sehr verehrten Vážené dámy a páni, prišli obidvaja spravodajcovia, takže môžeme začínať o štvrť na 10. Začneme s 17. To sú oznámenia predsedajúceho rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori. Takže vám poviem, ako to bolo. Poprvé, pokiaľ ide o Pani Wikström bola spravodajkyňa v otázke zbavenia imunity. Ďalej, pokiaľ ide o partnerov viedenskej dohody v prípade jadrového rizika. Tam bude kolega Mesároš spravodajcom. Potom ďalší bod e, bude záležitosťou predsedu. Potom máme tému bankovej únie. Pán Koferáty bude postupovať e, s ďalšou správou. Tam e, štatút politických nadácií, to spraví kolega Berlingwer. No a potom tu máme smernicu pre, teda na voľby do Európskeho parlamentu. Bude to robiť pán Stojanov. No potom máme ešte celý rad iných rozhodnutí. Pani Lichtenberger bude spravodajkyňou, pokiaľ ide o výnimku správ duševného vlastníctva. Potom ja by som mal napísať kolegovi Kasinimu v súvislosti so spôsobom, ako by sa malo postupovať pri pozbavovaní imunity, pretože jeden problém sme včera v dostatočnej miere nevyriešili. Potom Policy Department sme poverili, aby e, zorganizovali seminár na rok 2013, keďže, nám, keďže sa nám to v tomto roku nepodarilo. Ďalej iniciatívna správa na tému Legal Aspects on Computing. Ďalej e, e, iniciatíva správa, ktorú si necháme dávať e, schváliť. O to sa postará kolega Berlinguer. Potom sú tu dve otázky na ústne zodpovedanie, ale najprv budeme zasielať materiál jednotlivým politickým skupinám. Pán Campino by sa mal zapojiť do zlepšenia termínových e, plánovaní, aby to nenarušovalo naše parlamentné plány potom požiadame o to, aby sme mali nariadenie 50, tak pokiaľ ide o štatút európskych nadácií a politických strán. A okrem toho, pokiaľ ide o boj proti podvodom a s tým spojená harmonizácia trestného práva, pretože zastávame názor, že predovšetkým vzhľadom na trestné právo, pokiaľ ide o korupciu, to spadá do kompetencie tohto výboru. Delegácia pre spoluprácu s Čínou na základe toho, že Čína má zjazd komunistickej strany Číny, takže je ťažko nájsť kvalifikovaných partnerov, takže sa to presúva na budúci rok podľa všetkého týždeň po Veľkej noci. Ďalej sme sa rozhodli, že pošleme delegáciu do Dublina, teda počas írskeho predsedníctva. Ďalej naši generálni riaditeľe, ktorí sa zaoberajú dopadovou štúdiu, by sme sa mali vyjadriť k otázke súkromného medzinárodného práva Takže to boli rozhodnutia koordinátorov. Ako vidíte, boli sme včera veľmi úsilovní a rokovali sme veľmi intenzívne. Takže tým opušťame bod 17, ale je bod 18. To je bod 18. Spravodajkyňa je pani Alexandra Tajn. Bod 18 súvisí s bodom 19, takže to môžeme spojiť. Pani Tajn, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vrátila som sa z Cypru, pretože preto som sa nemohla zúčastniť včerajšieho zasadania. Hovorili sme o problematike majetkových režimov. Ďalej sme sa venovali problematike únosov detí. V Bruseli sme mali konferenciu, na ktorých sa zúčastnila stovka ľudí. Bolo to určené takisto pre občianské spoločnosti na Cypre. Táto konferencia mala obmedzený počet účastníkov. Čiastočne to boli sudcovia, ale takisto predstavitelia ministerstiev a iných organizácií a medzinárodný notariát. Ja by som sa chcela vyjadriť k pozmenujúcim návrhom a takisto k výsledkom tejto konferencie. Takže začneme s tým, aký vlastne tu máme normálny prípad vo veciach majetkových režimov pretože na konferencii tu bola kontroverzná diskusia o tom, či je to správne vôbec e, začínať bydliskom, pretože niektorí hovorili, že by sa mala, malo brať do úvahy prvé bydlisko, druhé bydlisko, potom tretie, štvrté, až pokiaľ dojde ku odluke manželstva prvom rade sa dívame na normálny prípad, ktorý sa týka cezhraničného riešenia. Tak čo bude ten hlavný aplikačný prípad? Ja by som to povedala tak, že máme, zoberme si príklad dvaja partnery rôzneho pohľavia, ale s rovnakou štátnou príslušnosťou e, sa zoberú tomto štáte a tam majú aj svoje bydlisko. Takže zatiaľ tu nemáme tú cezhraničnú dimenziu. Ale potom v priebehu manželstva alebo registrovaného partnerstva napríklad získajú um, nejakú nehnuteľnosť v inej krajine, tam už je tá cezhraničná dimenzia a vtedy už táto nehnuteľnosť e, podlieha príslušnému právu tej krajiny. Takže to bude ten normálny prípad. No a tie prípady, na ktorý e, myslia tí, ktorí žijú v Bruseli, to sú tie prípady, keď sa napríklad stretnú e, asistenti rôzneho e, štátneho príslušenstva, tuto pracujú, No a potom e, sa vrátia do svojej pôvodnej krajiny a strávia tam väčšinu časť života prv, ako sa rozídu. Takže to by bola výnimka. Tam treba potom rozhodnúť, ak sa nebude aplikovať belgické právo na ich majetkový režim, ale to by nebol normálny prípad, takže tam by mali rozhodnúť právnici. My by sme sa mali v konečnom dôsledku spolu spolahnúť na juridikatúru. Dostali sme pozmenujúce návrhy, aby som to teda konkretizovala, aké právo je rozhodujúce Veľkou témou bol byt. Doteraz sa to prezentovalo hlavne francúzskou stranou, ale je to zaujímavé aj pre Belgičanov. V návrhu som za zmenu, ak ide o byt, treba tu urobiť isté obmedzenie, že to môže byť len to právo teda tej krajiny, kde sa ten byt nachádza. To znamená, ak napríklad dvaja Nemci žijú vo Francúzsku a keď sa aplikuje nemecké právo, ak by sa nemecké právo aplikovalo a keď byt sa nachádza vo Francúzsku, môže sa aplikovať aj francúzske právo. Na jednej strane tu máme dočinenia s bytom, ktoré používajú manželia. Čiastočne je to teda pokryté majetkovým režimom manželov v prípade, ak žije Francúz v Nemecku a ide o nemecký byt, tak v takom prípade, ak sa vôbec pripustí e, táto výnimka, čiže ak dvaja Francúzi žijú v Nemecku, v nemeckom byte a podľa mňa, ak sa aplikuje francúzske právo na majetkový režim, ak sa aplikuje nemecké právo, byt by bol v Nemecku, tak sa nemôže stať, že by sa e, francúzske právo aplikovalo na tento E, status, tak ak sa pripustí výnimka, tak sa musí aplikovať právo toho štátu, kde sa byt nachádza. V Nemecku máme väč- väčšinou nájomné byty, takže dôležitú úlohu zohráva medzinárodné nájomné právo. Na to pozná najlepšie sudca priamo na meste, čo je často komplikovaná vec, takže výnimka áno, ale nie tak, ako to bolo doteraz. Takže ja nemám vôbec problém s prijatím pozmenujúcich návrhov. Potom na konferencii sa mnohí vyjadrili k tomu, že sme nedefinovali, čo znamená v tomto ohľade kompenzácia. sú na to rôzne predstavy. Nejde o to, že by sa tu vyňala starostlivosť e, o starších ľudí alebo e, súkromné poistenie e, starších ľudí, ktoré by sa tu malo vyňať. Ale ide vlastne to, čo podľa nemeckého práva súvisí s dôchodkovým poistením, že neobčianské právo, že sa to jednoducho výjme ale ja si myslím, že by bolo dobré, keby sme tu mali definíciu, čo znamená táto kompenzácia v prípade starostlivosti, aby sa teda vedelo, čo sa dá vyňať a čo nie. Zdá sa, že niektorí to nepochopili správne. No a pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy kolegu Spironyho, no povedala by som, že tie zasiahli troška ďalej v porovnaní s návrhom nariadenia. Ja som ochotná popracovať na nových formuláciách, ale rada by som sa vyjadrila o tom, čo, o, o čo by vlastne, o čo by malo ísť v tomto nariadení. My sme sa jasne dohodli na tom, že tie krajiny, ktoré majú ten inštitút registrovaného partnerstva, e, ľudí rovnakého pohľavia alebo poznajú štatút manželstiev ľudí s rovnakým pohľavím, takže nemusia to uznať všetky členské štáty, ktorí to nemajú vo svojom vlastnom práve. Teda aby sme mali taký konkrétny príklad, dvaja Nemci rovnakého pohľavia s registrovaným partnerstvom, alebo dvaja Španieli rovnakého pohľavia v manželstve v prípade, ak majú spoločné bydlisko v Taliansku a po niekoľkých rokoch e, sa chcú rozísť, tak sa to vlastne nedá. Treba to celkom jasne povedať Išli ste do členského štátu, kde tento spôsob života ľudí rovnakého pohľavia nefunguje, neexistuje, takže keď sa chcete rozísť, musíte ísť do členského štátu, kde to možné je. Ja si myslím, že to priateľné je, pretože takto sme to mali v prípade Malty. Na Malte sa nedalo rozviesť, takže bolo treba ísť do zahraničia, aby ste sa tam mohli dať rozviesť a potom tento rozvod sa na Malte uzná. Takže o to vlastne ide, keď, tento, keď táto dvojica žije v Taliansku, tak konkrétne napríklad v v Nemecku alebo Španielsku sa musia nechať rozviezť, ale keď sa vrátia do Talianska, tak musí byť jasné, že Taliansko uzná, že títo dvaja ľudia nemajú vlastne nič so sebou spoločné. A zase opačne, Taliansko musí uznať, že títo dvaja ľudia, ak žijú v Taliansku, sú právne viazaní podľa práva iného členského štátu. Pre mňa to znamená napríklad, ak sa stane dopravná nehoda, nehoda a jeden z týchto registre, registrovaných partnerov musí ísť do nemocnice, tak e, lekár v prípade, keď príde ten druhý partner do nemocnice, musí dať informácie o jeho stave aby sa stala taká vec, že keď niekde s niekom zosobášený 20 rokov a príde k lekárovi, lekár povie, no my neuznávame tento inštitút, nedostanete žiadne informácie o tom, čo sa stalo s vašim partnerom. Často ide o spontánne rozhodnutia o živote a smrti. Takže o tom vlastne ide. Ďalej tu ide o prípady, ktoré boli osobitne tragické, povedzme, keď ide o deti. Ak sú to partnery rovnakého pohľavia, ak sú, tam, ak sú to adoptované deti, tak nemôže sa stať, keď tento partner odíde, do Talianska a chce, aby tam dieťa chodilo do školy, tak toto dieťa nemá právne žiadnych rodičov. V Taliansku sa potom na toto dieťa dívajú ako na úplnú sirotu. A takisto potom súd musí rozhodnúť o tomto dieťati. Takže toto dieťa v členskom štáte ktorý neuznáva teda to manželstvo ľudí rovnakého pohľavia, tam by mala, mala možnosť posielať deti riadne do školy, aby to netrvalo celé mesiace, pokiaľ padne súdne rozhodnutie. Ide o to, aby sme uľahčili život občanov. Musí to byť jednoducho možné, aby sme pragmaticky riešili tieto prípady, pretože v opačnom prípade s tým každý nešťastný, ak niekto má dieťa, ktoré má ísť do školy a treba celé mesiace čakať čaka na rozhodnutie. My sa snažíme takéto situácie pragmaticky vyriešiť. Nie, nie som tu nejaká misionárka, akceptujem katolickú církev, akceptujem všetko iné, som liberálka, ale ide mi o to, aby som našla riešenie týchto, tieto prípady, ktoré sa vyskytujú v každodennom e, živote. No a ešte jednu vec, samozrejme, že čiastočne e, e, prichádza aj k takejto situácii, keď podľa španielského práva e, som sa zosobášila s partnerom e, rovnakého pohľavia, ide o registrované partnerstvo, ale keď teda nejde o manželstvo, tak musím s tým žiť, že teda ide iba o registrované partnerstvo, že teda sa na mňa nebudú dívať ako na manželku Takže tento jav bude existovať, ak pôjdem do iného členského štátu, ale v prvom rade ide o riešenie praktických prípadov. Potom na konferencii sa veľmi často hovorilo o práv tretích osôb. Ja sa na to ešte teda pre, presnejšie pozriem. Pravdepodobne teda pokiaľ je anglický, v anglickom preklade bolo niečo, čo spôsobilo nezrovnalosti bol tam jeden podnet, ktorý považujem za celkom dobrý. Hovorí sa tu o tej cezhraničnej dimenzii, ale pokiaľ ide teda o tie medzinárodné páry, teda international couple a mobile couple, to znamená tzv. mobilní partnery. Uh, Takže tam sa jednoducho povie, že tieto medzinárodné páry sú tie, ktoré majú rôznu štátnu príslušnosť, že a priori môže vzniknúť problém a iné páry sú potom tie, ktoré majú rovnakú štátnu príslušnosť, ale z akéhokoľvek dôvodu majú e, mobilie v zahraničí, takže je tam cezhraničná dimenzia, ktorá sa potom objaví, keď sa tam napríklad narodí dieťa. Takže asi by sme mali tieto skupiny viac rozlíšovať. Ešte sa vrátim k evaluačnej klauzule, teda doložke. Mali by sme sa o niekoľko rokov pozrieť, ako to, bude, ako to fungovalo v praxi. Pretože je nám jasné, že budú prípady, o ktorých bude treba jednoznačne rozhodnúť. To bolo zatiaľ všetko. Ďakujeme pekne. Bol to naozaj extrémne veľký problém, ktorý má pre nás, ehm, pre nás má veľký význam. Najprv kolega Speroni. Grazie, presidente. Ringrazio anch'io la relatrice. Ďakujem, predsednička. Chcel by som poďakovať spravodajkyni. Jej prezentácia bola vynikajúca. Zdá sa, e, že niekedy to ešte prekračilo hranice toho, čo sme očakávali. Deti, ktoré môžu osirotieť, ktoré sa môžu sa sami predsa nemôžu, nemôžu byť nejak spájane s majetkovými, majetkovým rozdielom alebo rozdelením. Ak poznáte právo únie, tak, eh, tak dieťa, ktoré bolo právne uznané eh, rodičom bez ohľadu na to, či ich, či ich manželstvo je uznané alebo nie nehovoríme o ľuďoch, ktorí idú do nemocnice, alebo inám hovoríme tu o majetkovom práve. Takže čiže spravodajkyňa občas prekročila rámec toho, o čom budeme hovoriť, o čom budeme hlasovať. A potrebujem pár vecí objasniť. Poprvé hovorilo sa o rôznych národnostiach partnerov, ale v niektorých prípadoch sa môže stať, že pôjde o viac ako jednu národnosť. Niekedy ľudia môžu byť súčasne Belgičania aj Švédi a zoberú si niekoho, kto je súčasne Rakúšan aj Fín. No, možno tento konkrétny prípad je nemožný, ale sú, existujú Taliani, ktorí majú napríklad argentínske občianstvo. No a ja som nikde nenašiel, ako sa táto vec rieši. No a ďalšia vec v pozmeňujúcich návrhoch, tá sa týka registra, registrovaných partnerstiev, nie manželstiev, čo sa, sa týka partnerstiev viac ako dvoch ľudí. Nedávno Brazília umožnila partnerstva troch ľudí a v niektorých arabských štátoch manželstvo môže spájať viac ako dvoch ľudí. No a jeden muž s viacerými ženami. Neviem, či to ide aj, či to ide aj opačne. No ale čo sa týka registrovaných partnerstiev, tak pre muži alebo tri ženy by boli možné. Takže kvôli rôznym zvykom a legislatívnym režimom v mnohých štátoch, je dôležité, aby sme zvažovali aj takéto situácie a dokázali argumentovať aj v našich dokumentoch, pretože inak by sme to e, nemali hotové. Dobre, viem, že v štáte Utah v Amerike sa e, právo pred pár rokmi zmenilo. Ďakujem pekne, kolega Foss. Ďakujem pekne. E, ďakujem spravodajkyni za detailnú prezentáciu. Pani Tajn sa veľmi dobre zostila svoje úlohy, ďakujem aj za toto a chcel by som hovoriť niečo jednej alebo dvom veciam. Poprvé, čo sa týka výnimky, myslím, že v každom prípade by sme sa mali snažiť o jasnosť, jednoduchosť a neposkytovať veľmi veľa výnimiek, dohodnúť sa na tom, čo chceme robiť, aby celá vec bola jasná a aby sme neposkytovali príliš veľa výnimiek. Druhá téma, kolega Speroni o tom už hovoril, v podstate, podľa mňa, v členských štátoch existujú tri formy spolužitia. Manželstvo, ďalej miesto manželstva registrované partnerstvo s osobami iného pohľavia alebo registrované partnerstvo s osobami rovnakého pohľavia alebo medzi osobami rovnakého pohľavia rôzne e, registrované partnerstva e, medzi osobami rôzneho pohľavia. Existuje v jednom členskom štáte a to treba zohľadniť, ale treba medzi na tie možné možné formy, ktoré existujú teraz. A nechceme vymýšľať nejaké globálne, globálne zákony, ktoré potom budeme poskytovať Číňanom, Japoncom alebo a tak ďalej. My sa musíme sústrediť na to, na čo sme tu, na Európsku úniu a musíme sa sústrediť na náš kultúrny okruh, ktorý máme. A preto ja som rezolútne proti pozmeňujúcemu návrhu 16. No a v podstate registrované partnerstva osôb rozličného pohľavia je tiež forma, ktorá nie je úplne priateľná pre všetky členské štáty a preto registro, alebo registrované partnerstva sú rovnakého pohľavia tiež neexistuje všade a treba preto objasniť, že týmto nástrojom nevytvárame v členských štátoch nové partnerstva, ale každý štát môže rozhodnúť o tom, aké partnerstva povolí a podľa toho sa môže ďalej orientovať. Ďakujem pekne, kolega Masip. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si veľmi cením eh, snahu Alexandry, cením si veľmi eh, to, čo vykonala v tejto správe Alexandra. Eh, tu totiž ide o legislatívu, ktorá hm, no možno my celkom dobre nechápeme úplne všetky záležitosti, ale chceme, aby sa pre občanov zjednotili kritéria, zjednotili podmienky v celej Európe, tak aby rôzne rozdiely v eh, jednotlivých krajinách a eh, legislatívnych systémoch eh, sa objavili za 10 ročia, za stáročia. Jednoducho je, my chceme tieto kritéria uplatňovať jednotne a sme veľmi radi, že takáto správa vznikla. Podporujeme spravodajkyňu a podporujeme ju v jej vnačení. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ja by som povedal, že tu sa objavujú dve také základné línie. My v prvom rade musíme vykonať istú snahu, e, kde náš, náš výbor musí alebo má predložiť nejakú, nejaký, niečo nové k tejto veci, nejakú novú správu, vyvinúť nejakú novú aktivitu a e, my e, tu môžeme sklznúť do toho, že, že budeme príliš hovoriť o starej jurisprudencii, budeme hovoriť o koreňoch ale ide v podstate len o legislatívu a e, preto e, následná interpretácia je niečo iné. A my, ak e, sa snažíme ovplyvniť základnú legislatívu, tak nemusíme prejudikovať to, čo budú v podstate musieť rozhodnúť rôzne tribunály v rôznych krajinách, rôzne súdy, ktoré budú interpretovať tú legislatívu. Ja nevidím žiadny problém v tom, čo povedal kolega Speroni o tribalizme, alebo mm, predsed, predseda hovoril o e, Salt Lake City v štáte Utah v Amerike. Tam tie <laughs> e, princípy alebo zákony sú trocha iné a dokonca aj možný budúci prezident Spojených štátov je príslušníkom tejto, tohto vierovýznania a tam je možné sa oženiť s viacerými manželkami. Každopádne, keď hovoríme o základných ľudských právach, tak mm, odvoláva sa na ne aj spravodajkyňa, keď hovoríme o napríklad e, článkoch 17, 18, 19 deklarácie základných ľudských e, práv a slobod, tak e, toto je, toto je v podstate dokument, ktorý bol napísaný a schválený už v roku 1949. To je starý e, dokument a my e, nemusíme v podstate sa snažiť o nič viac, než možno rozšíriť niektoré práva, ako povedala Alexandra, teda e, právo určitých záväzkov a práv vyplývajúcich z manželstva bez ohľadu na pohlavie. No a každý, kto si prečítal vyhlásenie alebo deklaráciu o ľudských právach a slobodách z roku 1949, tak e, chápe, že tam tieto princípy už sú zakotvené, ale e, tu e, je nová situácia, nový cieľ, ktorý sa snažíme v podstate naplniť. Ja si myslím, že to je legitímne. No a potom je tu ešte jedna myšlienka a to teritoriálna pôsobnosť. My by sme sa mali vyhnúť tomu, aby tu došlo k tomu, že e, sa ponechá na jednotlivých súdnych systémoch, aby si vykladali tieto, tieto témy rôznymi spôsobmi. My chceme, ako e, hovoril kolega Sperony, e, aby deti, povedzme, mali rovnaké práva, alebo aby mali rovnaké možnosti vo všetkých krajinách. Ale treba, treba v podstate sa vyhnúť tomu, aby e, si, e, situácia e, oblastnej alebo teritoriálnej príslušnosti v prípade súdov bola nastavená tak, že jednoducho budú všade platiť rovnaké pravidlá, aby bola určitá konštantnosť a permanentnosť, ako hovorí Alexandra. A preto skutočne ďakujem spravodajkyni za obrovskú snahu, ktorú vynaložila a dúfame, že aj v <laughs> ostatných oblastiach Európskej únie, v ostatných kútoch e, tohto veľkého zostupenia, zoskupenia štátov bude badateľné rovnaké nadšenie, pretože ide o to, aby tie práva platili rovnako všade a ja si myslím, že je potrebné e, akceptovať určité zmeny a ja som za to, aby e, vznikla legislatíva, ktorá bude o mnoho jasnejšia, pretože my sme zákonodarcovia, my by sme túto legislatívu mali navrhovať. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni za to, že sa tak zodpovedne vysporiadala s touto veľmi komplexnou témou. Ja by som vás chcela podporiť, aby ste otázky detí, v manželstvách alebo partnerstvách, aby ste ich skutočne riešili, pretože tie sú skutočne palčivé a majú dopady aj na, aj na majetok. No a ešte jedna, jedna vec, ktorá v niektorých, v niektorých situáciách existuje, že partnery s viacerými národnými príslušnosťami alebo občanstvami si vezmu osobu, ktorá má rovnako viac, uh, viac občianstiev. No a uh, táto otázka viacerých eh, dvojitého občianstva alebo viacnásobného občianstva v jednotlivých krajinách sa rieši rôzne. To nemusíme my riešiť, ale treba to zohľadniť, to je jasné. Ale ja by som chcel len povedať, že Rakúsko je pomerne rigidné pri pokiaľ sa, ne, pokiaľ sa nezruší jedno občianstvo, tak to druhé nie je priznané. Avšak eh, v prípade talianských občanov, tak eh, Taliansko ponúka tomuto človeku občianstvo opätovne ponúkne naspäť, čiže existuje viacero riešení. Ja nie som proti, ale treba zohľadniť, odkiaľ, odkiaľ to pochádza. No a k otázke znenia. Hovorí sa o medzinárodných manželstvách, ak som to správne pochopila. Ak sú to partnerstvo v rámci Európy, neviem, či by sa nemalo diferencovať medzi európskymi manželstvami, kde máme lepšie možnosti právnej regulácie a partnerstva s mimoeurópskymi partnermi, kde sa objavujú úplne iné problémy, napríklad problémy ktoré môže platiť pre viacerých partnerov, alebo ktoré môžeš spočívať vo veľmi zvláštnych manželských zmluvách. No a ďalej pokladám za veľmi dôležité, aby majetkové dohody sa dostali viac do centra pozornosti, pretože aj v európskych štátoch existujú úplne iné postupy. Pričom v jednom členskom štáte je takmer normálne, že sa pri uzavretí manželstva uzavrie tiež dohoda majetková. V iných štátoch je to obrovské tabu a vníma sa to ako nedôveru a už taký predbežný koniec partnerstva alebo manželstva. No a preto si myslím, že komplex v rámci komplexnejších manželstiev, partnerstiev e, by pozornenie na užitočnosť takéhoto nástroja mala byť zdôraznená. Ja som presvedčená to, že treba poukazovať na ten, tento nástroj a tým sa dostávam k obľúbenej téme kolegu Berlinguera, že aj medzi našimi právnikmi v celej Európe by sme potrebovali lepšie vzdelanie alebo potrebovali lepšie informácie o tom, aké formy e, existujú, aké riešenia existujú v jednotlivých členských štátoch. Ja nemyslím, že na európskej úrovni by sme museli, by sme museli opraviť alebo respektíve vecnásobné manželstva. Kolegu Speroni ho musím, uh, musím opraviť, a eh, pretože sú kultúry, kde žena si môže zobrať aj viac mužov. Avšak eh, tento model je na ústupe, už neviem presne prečo, ale ak hovoríme o takýchto otázkach, a tak treba tiež zdôrazniť všetky možnosti a neoznačiť ich hneď za nepredstaviteľné. No už dobre. Axel Foss. Ja som sa chcel prihlásiť o slovo, pretože kolega, kolegu Hidalgo som eh, pochopil tak, že on by bol za to, eh, za partnerstvo s viacerými osobami, len s dvoma. No ešte, eh, predpokladajme, že máme registrované partnerstvo šiestich osôb, ktoré majú všetci, všetky inú, inú štátnu príslušnosť a šesť detí. Tento model je tu vložený a všetky naše ostatné zákony, dedické právo a tak ďalej, to všetko nie je vysvetlené. Čiže nemôžeme to pripustiť, pretože by to bolo porušenie systému v našich kultúrnych kruhoch, našich štruktúr. A preto sa to nedá vážne zvažovať, pretože to by bolo skutočne zbytočné sa takýmto niečím zaoberať. Ďakujem pekne, kolegyňa Tajn, kolega Masib ešte a potom spravodajkyňa. Estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Es que... No ja úplne súhlasím samozrejme e, s vami e, a ja e, len chcem opraviť jednu vec. Ja som povedal, že išlo rok 1949, ale išlo december 1948, to je jediná oprava. Pán kolega Speroni, naozaj tu ide o majetkový režim. Ja som chcela poukázať na praktickú aplikáciu Napríklad, keď štát odmieta spolužitie partnerov rovnakého pohľavia, čo sa stane potom, keď títo partnery v tomto štáte žijú. Otázky sú zatiaľ otvorené, respektíve riešenie. Na konferencii sa to ukázalo, že to budeme musieť všetko eh, bližšie definovať aj na rade je táto problematika ešte nedoriešená. Máme rôzne návrhy, ktoré sa týkajú osobného pôsobenia manželstva. Jednotlivé členské štáty tu majú tiež rôzne predstavy, čo všetko sem spadá. Aj to by bolo treba presnejšie definovať a v konečnom dôsledku má prísť k tomu, že toto osobné pôsobenie uh, má e, byť predmetom. No a pokiaľ je tu viac násobnú štátnu príslušnosť, podľa mňa to nie je problém. Pretože kto má šťastie, že má teda tých viacero štátnych príslušností, no tak môže siahnuť na všetky e, možné práva. Máme výrok Európskeho súdneho dvora. Neexistuje niečo také ako faktické štátne príslušenstvo, teda kde skutočne žije alebo má k tomu nejaký bližší vzťah. To má teda formálne viacero týchto štátnych príslušností. Niektorí majú dokonca tri štátne príslušnosti. Napríklad som stretla v Izraeli niekoho, čo má 6 štátnych príslušností. Tak ako som povedala, kto má týchto viacero štátnych príslušností, mňa má voľný prístup ku všetkým týmto štátnym príslušnostiam. Myslím si, že výrok Európskeho súdneho dvora sa nedá rozdeliť, že by sa povedalo, tak bude dôležitá faktická štátna príslušnosť Máme výrok Európskeho súdneho dvora, ktorý je záväzný. No a pokiaľ ide o partnerov, ktorí sú viackrát ženatí, alebo teda viackrát vydaté, no myslím si, že budeme tu e, musieť nájsť v nariadení riešenie. Ja som z veľkého členského štátu, kde je veľa takýchto E, dvojíc, tak konkrétne sa môže aplikovať aj islamský, islamské právo. Pakistanec, ktorý príde do Nemecka, chce sa rozviesť, alebo teda želá si odluku od jednej manželky, no tak vykonáva to aj nemecký súd, že nemusia vycestovať niekde inde ešte vysvetlím jednu vec. V takýchto prípadoch, keď niekto má viac partnerov, teda manželky alebo manželov, že tie prvé platia a tie ostatné neplatia. Tieto prípady sa takto vyriešiť nedajú. Je potrebné eh, siahnuť po príslušnom práve tej ktorej krajiny. Toto nariadenie sa dá univerzálne aplikovať. Môže sa teda stať, že ak aplikujeme toto nariadenie, ide tu o tzv. koliznú normu, tak sa môže stať. Keď e, konkrétne máme iné ako európske práva, aplikujeme to na majetkový režim. My teraz e, hovoríme o partnerstvách Európskej únie, ale máme dočinenia aj s týmto tzv. kolizným právom pri registrovaných partnerstvách. Chcem poukázať na to, že neexistujú iba e, partnerstva e, v, teda rovnakého pohľavia, ale e, Máme tu problém so Slovínskom od januára s Chorvátskom, s Katalánskom, pokiaľ som dobre informovaná, dozvedela som sa o tom na konferencii. Tieto partnerstva nie sú registrované, ale sú plne uznávané. Takže Slovinsko sa snaží, teda chceli by, aby mali toto nariadenie, ale rozhodli sa v prospech registrovaných partnerstiev. No budú sa to snažiť vyriešiť vo svojom národnom práve. No uvidím, ako to bude s Kataláncami, ako to bude s e, Chorvátmi. V prípade tých de facto partnerstiev by to bolo problémové. Budeme teda musieť na problematike pracovať Ďalej, každý členský štát sa bude môcť rozhodnúť, aké partnerstvo povolí. Pre mňa je to prirodzená vec. Prebiehajú aj práce v ráde, ale to, čo povedala pani Lichtenberg, veľmi veľa sme o tom na konferencii diskutovali, pretože väčšina si mysleli, že tá dohoda v majetkovom režime nie je teda bežnou záležitosťou. V Nemecku, keď prídete na takýto úrad, tak vám povedia, že máte ísť k notárovi. Aj v manželskej zmluve to rozhodné právo sa musí určiť, pretože sa môže stať, že zmluva e, je neplatná. Stalo sa napríklad, že po 20 rokoch Eh, je predstava, alebo teda je niekto presvedčený, že táto manželská zmluva existuje a naraz sa zistí, eh, že také, takáto zmluva eh, neexistovala. Momentálne sa to takto v Nemecku nedá, takže tieto zmluvy sú neplatné. Právom sa poukázala na to, že práve u partnerov, ktorí žijú v tom medzinárodnom prostredí, napríklad ako tu v Belgicku dvaja asistenti tu žijú spolu, idú k belgickému notáru, notárovi, no a ten koná podľa belgického práva. Teda e, zrejme e, nebude im dávať e, manželskú zmluvu, e, E, podľa e, práva jedného zo štátov, ktorý táto dvojica má, teda jeden z dvojice. Ak e, zvyknú pochybnosti, tak navrhne, aby sa dohodlo na tom jednom práve, ktorý by bol základom manželskej zmluvy, ale mali by sme sa usilovať o to, že keď tam je teda tá medzinárodná dimenzia, aby sa uzavreli tieto manželské zmluvy alebo partnerské zmluvy. To by bolo všetko. Ďakujem, pán Masi, za vašu podporu. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Tajn. V zásade by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu, ale vypočujeme si ešte pána Berlingvera, bod číslo 20. Pán Berlingver, máte prosím slovo. Ďakujem pekne. Nadvezujem. Ja by som chcel povedať, že e, tento môj návrh sa týka štatútu pre Európsku vzájomnú spoločnosť, čo je pomerne kontroverzná záležitosť a zaoberáme sa tým už nejaký čas. Tu máme prvý návrh uznesenia. A my sme už preskúmali návrh e, komisie, ktorý sa týka štatútu pre Európsku vzájomnú poisťovňu. To je návrh komisie, ktorý prešiel parlamentom a e, bolo to už pred nejakým časom. My sme sa vyjadrili k tejto záležitosti v parlamente v minulosti, ale e, rada bola veľmi rozhodne proti a preto komisia tento svoj návrh stiahla. A teraz sa e, vlastne komisia o tento, tento štatút pokúša znova. No a náš návrh e, s týmto súhlasí. My sme sa v parlamente vyjadrili niekoľkokrát k tejto snahe a požiadali sme dokonca komisiu o úpravu. Prečo o to žiadame teraz znova? Situácia sa totiž zmenila a jeden z dôvodov, e, ktorý bráni pokroku, je, že v niektorých e, východoeurópskych krajinách takéto vzájomné spoločnosti nefungovali, ale situácia teraz je iná a to kvôli jednotnému trhu, ktorý zavádza túto formu aj do týchto krajín. E, svojho času tejto krajiny hlasovali za vytvorenie takéhoto štatútu. E, no a takisto v iných krajinách sa situácia zmenila, e, zmenil sa politický rámec a ja myslím, že stačí uviesť príklad z Talianska. Ale ono, tá situácia je veľmi podobná aj inde. V mojej krajine štát zasiahol v určitých oblastiach eh, zdravotníctva alebo sociálnej starostlivosti a eh, úplne narušil a zásadne zmenil princípy fungovania týchto vzájomných spoločností. No a eh, ľudia si teraz zakladajú družstva, kde v podstate tie funkcie tých vzájomných spoločností alebo vzájomných poisťovní preberajú a v súčasnosti e, tá štruktúra a rôznorodosť e, týchto spoločností je o mnoho vyššia, než keď komisia predkladala svoj pôvodný návrh. Týka sa to najmä oblasti sociálneho zabezpečenia a e, v časoch krízy solidarita medzi občanmi je ešte dôležitejšia, takže má význam snažiť sa o podporu nového nástroja. No a táto solidarita je teraz novou, e, novým formátom alebo novou možnosťou na trhu a e, práve teraz má význam podporiť e, tieto, tieto vzájomné poisťovne. My o tejto veci rokujeme aj v rámci rokovaní o práve spoločnosti a aj tam sa celkom jasne ukazuje, že situácia je iná. Takisto v rámci rokovaní o zmluve e, sa vynárajú argumenty v prospech takéhoto, takejto úpravy vzájomných spoločností. No a e, v parlamente bola vypracovaná štúdia, ktorá navrhuje riešenie e, teda bolo to už v roku 2001, kedy, kedy takéto riešenie bolo navrhnuté a parlament eh, vydal niekoľko uznesení k tejto téme. A takisto komisia eh, realizovala štúdiu. Takže je na čase, aby sme sa tejto téme venovali a otázka je, v čom spočíva problém. Problém je v tom, že existuje mnoho rôznych skúseností a mnoho rôznych systémov v členských krajinách a tie sa vzájomne veľmi líšia, takže mm, je ťažké zaviesť nejaký jednotný európsky štatút. A ja by som preto chcel vykonať jedno politické odporúčanie. Na jednej strane totiž e, chceme e, preukázať solidaritu a podporiť solidaritu medzi ľuďmi, na druhej strane chceme posilniť Európu. Ale e, nie len duchu solidarity, ale aj v tom, že je potrebné podporiť rozvoj. No a vzhľadom k tejto situácii chceme prísť s nejakým riešením Európskej vzájomnej spoločnosti, vzájomnej poisťovne, ktorá, ktoré bude mať niečo spoločné, ktoré bude mať spoločné prvky a budú tam prvky vzájomnosti teda nebude viesť e, tento návrh k demutualizácii a e, k tomu, že, tieto, e, že sa tieto poisťovne stanú klasickými podnikmi poisťovníctva. A ja vás môžem ubezpečiť, že my nechceme ísť proti princípom trhu, ale um, Hm, vzhľadom k tomu, že nemáme čas, nebudem hovoriť o, nebudem hovoriť o konkrétnych detailoch, ale toto sú základné princípy e, toho môjho uznesenia. Chceme hm, taký štatút, ktorý nebude ohrozovať ani obmedzovať situáciu v členských štátoch. A je tu niekoľko kritérií, ktoré chceme podporiť. V prvom rade e, tieto e, vzájomné poisťovne nebudú mať akcionárov, čiže nebudú fungovať na základe dosahovania zisku, majú podporovať ľudí, má ísť o demokratickú štruktúru a má ísť o systém, kde bude posilnený, e, posilnený sociálny systém, teda je to e, systém sociálnej podpory fungujúci paralelne k štátnemu systému sociálnej podpory. A takisto e, tam musia byť zavedené určité ďalšie e, poistky proti demutualizácii. E, je tu článok 352, takisto článok 114, ktoré, ktoré podporujú túto myšlienku vzájomných poisťovní. I, ide v podstate o formu, ktorá je zabývaná, ktorá má históriu, ale e, musíme si pripomenúť, že v niektorých krajinách neestuje a je potrebné nájsť také riešenie, ktoré nebude príliš zasahovať do situácie v krajinách, kde už systém existuje. Treba si pripomenúť článok 114 a Ďakujem pekne, pani kolegyňa Regner. Budem stručná. Viem, že všetci čakáte na hlasovanie. Chcem zdôrazniť, že pán Berlingwer opísal situáciu, ktorej komisia nie je spokojná ja si myslím, že by sme mali na tom ešte popracovať tým, že budeme brať do úvahy právo na spolurozhodovanie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Lehota. Na pozmenujúce návrhy je 12.11. No a teraz sa dostávame k bodu 21. To je prvé hlasovanie ide o správu kolegu Zievku. Prosím, aby sa ujal slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené dámy a páni. Dňom práce e, nad nezvyklej... My e, teraz e, ukončujeme dva roky trvajúce činnosť, dva roky trvajúce činnosť na veľmi zaujímavej problematike. Týka sa to nariadenia Brusel 1. je to záležitosť trocha neobvyklá. Ide o to, že sa nám podarilo nevyhodiť e, to dieťa pri vylievaní vaničky, v ktorej sme ho kúpali. Takže e, ja by som chcel poďakovať za výbornú spoluprácu kolegom z komisie. Nebolo to vždy jednoduché, vyskytli sa aj momenty, kedy sme museli veľmi komplikovane rokovať a hľadať riešenia, ale nakoniec sa nám to podarilo a e, myslím, že aj s radou sme dospeli k textu, ktorý dokážeme všetci podporiť. Ja si myslím, že ide o najlepší možný kompromis za daných okolností. Takže chcem poďakovať všetkým tým kolegom, ktorí mm, s ktorými sme pracovali. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, pani Wikström, pani Lichtenberger, pani Regner. E, práca s vami bola skutočne vynikajúca. A takisto chcem poďakovať celému výboru, e, ďalej sekretariátu, e, ktorého práca nebola vždy jednoduchá a my sme mohli dosiahnuť len úspech vďaka podpore všetkých týchto. Ja chcem požiadať Ďakujem, pán Hefner a potom pani Regner, ale prosím vás, žiadna diskusia. Pán Hefner. Nie, nemal som možnosť vyjadriť, vyjadriť sa niekde inde. Dnes tu nemám hlasovaciu kartičku. Budova, kde sa vydávajú tieto kartičky, je zatvorená, tak teraz neviem, kde to vydávajú. A druhá vec, pokiaľ ide o 27, chcem požiadať, aby sme o 27 ešte nehlasovali, pretože my si myslíme, že by bolo treba o tom ešte hovoriť. Tak potom, keď prídeme k 27 v poriadku. No, musíme sa pozrieť, ako je to s tou hlasovacou kartičkou. Uvidíme, ako to vyriešime. No a teraz, aha, ešte kolegyňa Regner. Budem opäť stručná. Chcem sa poďakovať kolegovi Zvievkovi za skvelú spoluprácu na téme, ktorá nebola vždy jednoduchá. Ďakujem aj rade. Pracovali sme veľmi konštruktívne a na tomto mieste by som chcela e, poukázať kritiku metódy e, recast. No, už mm, končím, aby sme mohli prejsť k hlasovaniu. Dobre. Pani Wikström, pani Wikström, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som tiež chcel povedať niečo <laughs> k tejto záležitosti. Ide veľmi dôležité hlasovanie, pretože nariadenie Brusel 1 je naozaj rozsiahla záležitosť, veľmi dôležitá záležitosť, ako už povedali kolega aj kolegyne. A ja by som chcela v prvom rade čo naj úprimnejšie poďakovať Tadeušovi, ktorý neustále prihľadal na konečný cieľ a e, skutočne pracoval s obrovským nasadením. A bez jeho veľkej, veľkých skúseností a trpezlivosti by sme tu dnes takto nesedeli. Takže chcem skutočne poďakovať ešte raz Tadeušovi. Dobre, ďakujem. Tak, prejdeme k hlasovaniu o správe Zvievka. 121 nahradzuje celý ďalší text, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Jednoznačne prijaté. A teraz záverečné hlasovanie, teda k správe ako celku robíme to elektronicky. Pán Hefner dáva signál. Dobre, takže otváram hlasovanie. 19 za, nikto sa nezdržal hlasovania, nikto nebol proti. Gratulujeme spravodajcovi. Legislatívne uznesenie. Hlasujeme. Taký istý výsledok 19 za. A Teraz je to správa Lichtenberger. Pani Lichtenberger, máte slovo, prosím. No prv, ako budeme hlasovať, chcem sa veľmi srdečne poďakovať tieňovým spravodajcom. Pracovali sme veľmi konštruktívne, zaoberali sme sa konštruktívne všetkými otázkami, dospeli sme ku kompromisom, pani Geringer, pán Zievka, s nimi bola naozaj skvelá spolupráca. Ďakujem za vašu pomoc. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak, keď sa nehlási nikto o slovo, prejdeme hneď k hlasovaniu. Pozmeňujúci závr, návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. PT1, kto je za, kto je proti, 23, iba prvá veta, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, AVKO 11, za, proti, prijaté, AVKO 13, za, proti, prijaté, 14, za, proti, zamieta sa AVKO 15, za, proti, príjma sa AVKO 4, za, proti, zamieta sa avko 5 za, proti, príjma sa kompromis 1 za, proti, príjma sa pozmeňujúci návrh 3 za, proti, príjma sa pety 14 za, proti, príjma sa kompromis 2 za, proti, príjma sa pety 20 za, proti, príjma sa 24 za, proti, príjma sa 25 za, proti, zamieta sa avko 6 za, proti, príjma sa avko 7 za, proti, príjma sa 2 za, proti, príjma sa 3 za, proti, príjma sa 5, 4 za, proti, príjma sa 5, 5 za, proti, zamieta sa 5, 6, proti, zamieta sa 5, 7 za, proti, zamieta sa 5, 8 za, proti, príjma sa 5, 9 za, proti, proti, príjma sa 10, za, proti, príjma sa 11, za, proti, príjma sa 12, za, proti, príjma sa 18, za, proti, zamieta sa 19, za, proti, príjma sa avko 10 za, proti, príjma sa cievka 5, za, proti, príjma sa, avko 1, za, proti, príjma sa, avko 3, za, proti, príjma sa, šestka Geringer, za, proti, príjma sa, 522 za, proti, odmieta sa, Zjevka 7 za, proti, príjma sa správa ako celok, prosím. Hlasujeme elektronicky. Dvadsať jedna hlasov spolu, 20 za, 1 sa zdržal hlasovania. Teraz sa dostávam k správe pani Galo. Spravodajkenia to nie je. Myslím, že to môžeme urobiť aj bez nej. Kult A za, proti príjma sa kult B za, proti, príjma sa kult C za, proti, príjma sa kult D za, proti, príjma sa kult E za, proti, odmieta sa kult F za, proti, príjma sa Jednotka Galolene za proti príjma sa dvojka za proti príjma sa peťka kastek za proti príjma sa šesť Galolene za proti príjma sa Kult dva, za proti príjma sa sedmička za proti príjma sa Osmička Kastex za proti. Zamieta sa kult 1 za proti. Príjma sa kompromis 1 za proti. Príjma sa 13 za proti. Príjma sa 14 Kastex za proti. Príjma sa kult 3 za proti. Príjma sa 15 za proti, príjma sa. Kompromis 2 za, proti, príjma sa. 19 za, proti, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, príjma sa. Záverečné hlasovanie opäť elektronicky. Všetci máme kartičky. Otváram hlasovanie. Ešte nám jeden chýba. Dvadsať za, nikto sa nezdržal. Pani Lichtenberger, asi ste stlačili o mi. Som za. Tak 21 za, nikto sa nezdržal, nikto nehlasoval proti. Takže správa Gallo číslo 2. Budeme hlasovať o jednotke za, proti, príjma sa dvojka za, proti, trojka za, proti, príjma sa štvorka za, proti, príjma sa kompromis jedna za, proti, príjma sa sedemnástka za, proti, príjma sa 7 za, proti, príjma sa osmička, za, proti, príjma sa 18 za, proti, príjma sa 9 za, proti, príjma sa desiatka za, proti, príjma sa 11 za, proti, príjma sa 19 za, proti, proti, príjma sa 12 za, proti, príjma sa 20 za, proti, príjma sa 21 za, proti, zamieta sa kompromis 2 za, proti, príjma sa 23 za, a, prepačte, to bola moja chyba, kompromis 3, za, proti, príjma sa. Pán predseda, podmienovacie návrhy 25 a 26 môžem stiahnuť. 20. Takže 27, kto je za, kto je proti, príjma sa 15, kto je za, kto je proti, príjma sa 28 za, proti. Príjma sa. Hlasujem elektronicky. abgegeben. 20 za, 2 proti. Nikto sa nezdržal, takže je to prijaté. A teraz prechádzame k správe kolegu Garganiho, k jeho prvej správy pod programu 25. Milý kolega, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, aj ja by som chcel zdôrazniť význam tejto smernice pre verejné obstarávanie. Je to dôležitý, dôležitá súčasť našej práce na to, aby sme zaručili lepšiu transparentnosť na vnútornom trhu. Súvisí to aj s inováciami a zdôrazňujeme osobitne význam transparentnosti práce na tejto smernice, pred tejto smernice eh, bola poznačená veľkou angažovanosťou vo výbore, eh, priniesla vyvážené výsledky s kompromismi, o ktorých sme veľmi dlho diskutovali. Nož, najskôr by som chcel poďakovať pánovi koferátorovi, koferátimu, pánovi Taylorovi, Harim Speroni, všetkým, s ktorými sme spolupracovali. Ešte, teda je to ešte jedna vec, o ktorej sa musíme zamýšľať článok 71. Ja by som chcel predložiť ústny pozmeňujúci návrh. Vo všetkých ostatných bodoch myslím, že sa pokiaľ zhodneme na, to, na tom, že sme dosiahli vyváženosť a rovnováhu. Takže ja odporúčam kolegom následovnú vec. Stanovisko máme a na prvom mieste je, že pozmejúce návrhy majú právnu formu, ktorá v zásade tak ako postupuje tak ako v iných výboroch. To znamená, že v našom výbore je to osobitné. Dobre, ďakujem pekne, kolega Gargány. Začíname Koferáty za, proti, prijatý 29, 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 31 za, proti, za, proti. To nebolo úplne jednoduché, takže 31 za, proti, zdržali sa, takže to bolo prijaté 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 33 za, proti,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 E, elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Dafür. 14 za, 6 proti, 2 sa zdržali, takže to bolo pomerne jednoznačné. 44 za, proti. Elektronicky si to overíme. 148 bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, sa aj za, proti, zrali sa, prijatý, 45 za, proti, prijatý, 46 za, proti, prijatý, 47 za, proti, zamietnutý, 48 za, proti, zamietnutý. 49 za, proti. To si musíme overiť. 49, hlasovanie otvorené. Dafür. 12 za, 10 proti. Nikto sa nezdržal. Prijaté 50 bolo stiahnuté. 51, 52, 52 za, proti opätovne 12 10. Takže to bolo prijaté 53 za. Prijaté. Môžeme si to overiť, takže 52 si overíme. Elf dafür. 11 za, 10 proti, 1 sa zdržal, takže to bolo prijaté. 3, 53 koferaty za, proti, väčšinou bola proti. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. 54 koferáty za, proti zdržali sa prijatí. 55 za, proti zamietnutý. 57 za, proti zamietnutý. 58 za, 57 si môžeme overiť, ale myslím, že to bolo jednoznačné. 10 dafür. 10 za, 12 proti. Kolega Gargani mal pravdu. Bolo to zamietnuté. Nie, ja som mal pravdu, bolo to zamietnuté. Komm vor. ja. Änderungsantrag 8. 58 za, proti, zamietnutý, 59 za, proti, zamietnutý, 60 za, proti, zamietnutý. 7 za, proti, prijatý. 8 za, proti, prijatý. 61 za, proti, prijatý. 62 za, proti, prijatý. 63 za, proti, zamietnutý, 64 za, proti, zamietnutý 65 za, proti, zamietnutý 66 za, proti, prijatý 67 za, proti, prijatý 68 za, proti, zamietnutý 69 za, proti, prijatý 70 za, proti, zamietnutý 71 za, proti, zamietnutý 72 za, proti, zamietnutý 73 za, proti, zamietnutý 74 za, proti, ja by som povedal, že to bolo prijaté, ale overíme si to 74. Ja, 11 dafür. 11 za, 11 proti, ale je to zamietnuté. 75. Tu neplatí opak, jednoducho nebolo to prijaté. 75 za, proti, zamietnutý. 76 za, proti. Elektronické hlasovanie, to nebolo úplne jasné. Elf 11 za, 10 proti, 1 sa zdržal, bolo to prijaté. 77 za, proti, bolo to zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, prijatý. 6, 79 za, proti, zamietnutý. 80 za, proti, zamietnutý. 9 za, proti, prijatý. 81 za, proti, prijatý. Kompromis 7, delené hlasovanie, prvá časť za, proti, prijatý, druhá časť za, proti, tiež prijatá. Takže prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 95 za, proti, prijatý. 104 za. A nie, kompromis 8. Kompromis 8 za. Proti, prijatý. Teraz 104 za, proti, zamietnutý. 105 za, proti, zamietnutý. 106 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kolega Gargany, ten nám to povie. Je to už na hlasovacom zozname. Ja. Je per il 71, prezident. V prípade 71 predseda som chcel stručne niečo povedať. Prečítam tú zmenu, ktorú navrhujem. Členovia sa medzi na členské štáty obmedzujú pre účastníka verejného obstarávania na troch vertikálnych a, poddodávateľov. No a toto ustanovenia nemá vplyv na národné právo, ktoré môže byť prísnejšie, ak sú národné predpisy, ktoré udávajú možnosť len, len jedného alebo dvoch, tak to ostane zachované. No a ďalší bod je smernica smernica medzi tých, ktorí stanovujú zodpovednosť zadávateľa. A to je zmena, ktorá sa dá vnímať ako kompromisný návrh, pretože vzťah medzi zadávateľom a podzadávateľom nedá meniť, pretože zmluva, ktorú podpísali, to je súkromná zmluva a je to e, rozdielne regulované v jednotlivých členských štátoch. Je to zmluva v rámci súkromného práva, je tu dohoda medzi dvoma subjektami, podnikmi, kde štát nemôže nič zadávať. Smernica sa tohto netýka, ale vzťahuje sa to na legislatívu národných štátov. Je dôležité, aby sme určili spolu zodpovednosť v prípade účastníkov verejného obstarávania a nejakých subdodávateľov. Ak to v jednotlivých krajinách nie je transparentné, tak to bude kontroverznejšie. A myslím, že to treba zohľadniť, aby Ehm, zaviedli lepšiu rovnováhu. Má niekto niečo proti tomuto návrhu pani Taylor? Alde, gru, ale skupina Alde je proti tomuto návrhu. Dobre, takže tu bol tu niekto proti, takže pani Lichtenberger, ja sa pridávam k tomuto tejto výhrade, takže nemôžeme o tom hlasovať, takže budeme hlasovať eh, o pôvodnom znení pozmeňujúceho návrhu, takže kto je za? proti. Takže to bolo zamietnuté. si návrh 107 z, za, proti. To nebolo jednoznačné, takže 107, to je za. Takže pardon, hlasujeme elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky o návrhu 107. Einer fehlt noch. Jeden ešte chýba. Ja, schließen wir jetzt eben mit 21. Dobre. 21 hlasov za, niekto proti, niekto sa nezdržal. No ešte, keby ste zvideli tak jasne ruky, bolo to lepšie. 108 za, proti, zamietnutý. 109 za. Kolega Berlinguer niečo chce povedať. Kolega Koferati, ktorý je spravodajcom za našu skupinu. Hlasuje momentálne na výbore Inko, takže, Inko, takže tu nemôže, nemôže teraz byť sám. ja by som chcel odporučiť, aby sme hlasovali za. Das nehmen wir dann so zu kennen. No dobré. Neviem, čo si o tom myslia kolegovia, ale o tom sa musia rozhodnúť sami. Musíme ešte hlasovať. Takže 109, budeme hlasovať o 109, kto je za, kto je proti. Takže prosba kolegu Koferátyho. Zdá sa, konferatív nepozborila väčšina. 110 za, proti, zamietnutý. 12 za, proti, prijatý. 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí 112 za, proti, prijatí 113 za, proti, prijatý 114 za, proti, prijatý 115 za, proti, prijatý kompromis 9 za, proti, prijatý 117 za, proti, ja myslím, že to bolo prijaté, ale to si ešte overíme 117 v elektronickom hlasovaní. 12 za, 10 proti, bolo to prijaté. 118 za, proti, zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, prijatý. 13 za, proti, prijatý. 14 za, proti, prijatý. 121 za, proti, kontrola 100, 21 si overíme. Ešte jeden chýba. Hlasovali všetci. 12 za. 1 proti. Bolo to prijaté. 122 za. Proti. To bolo prijaté. 123 za. Proti. Myslím, že to bolo opätovne 12 10 prijaté. 15 za, proti. To tiež nie je celkom jasné. Zdá sa, že väčšina je proti, takže to si overíme. 15 si overíme. Elf. 11 k 11, bolo to zamietnuté. 124 za, proti to tiež nebolo celkom jednoznačne. 124. A prosím, hlasujte. zu 10. 12 k 10. boli proti, bolo to prijaté. Keď to vidím správne, dobre, teraz 125 za, proti, zamietnuté, 126 za, proti, to bolo prijaté. 127 odpadá. 16 za, proti. Myslím, že opätovne 12 10, to si overíme. 16 v elektronickom hlasovaní. 12 za, 10 proti. To bolo prijaté. 17 za, proti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 prijatý. 3 za, proti, prijatý. 24 za, proti, zamietnutý kompromis 2 za, proti, prijatý kompromis 3 za, proti, prijatý 27 za, proti, zamietnutý 28 za, proti prijatý. Návrh celej správy o elektronickom hlasovaní. Zöffnet. Entschuldigung, Herr Berlinguer. Kolega Berlinguer, chceli by ste ešte niečo povedať? Chcel by som len dodať, že Sociál, e, skupina sociálnych demokratov sa v podstate rozhodovala na základe veľmi dôležitého pozmeňovacieho návrhu o, sub, o subkontraktingu a tým, že sme tento pozmeňovací návrh zmenili, teda e, toto tam už vôbec nejestvuje, tak to znamená, že skupina SAD bude hlasovať proti. Dobre, to na vedomie a budeme hlasovať o návrhu stanoviska v elektronickom hlasovaní. nás hlasov za, 9 proti, nikto sa nezdržal, takže to bolo prijaté. Gratulujem kolegovi Garganimu. No a kolega Foss nás teraz požiadal, aby sme uprednostnili tému právneho základu. Má niekto niečo proti? Aha, všetci majú podobný problém. Dobre. Takže majú ľudia problémy. Dobre. Tak budeme pokračovať v sa zozname. A prechádzame k druhej správe Gargány. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu. Alebo... Dobre. Pozmeňujúci návrh 26 za. Proti prijatý 2 za, proti, prijatý 3 za, proti, prijatý 27 za, proti, zamietnutý 28 za, proti, zamietnutý kompromis 5 za, proti, prijatý 5 za, proti, prijatý. 29 za, proti, zamietnutý. 30 za, proti, zamietnutý. 31 za, proti, prijatý. 34 za, proti, zamietnutý. 35 za, proti, zamietnutý. 36 za, proti, prijatý. 37 za, proti, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, prijatý. 6 za, proti, zamietnutý. 39 za. Kolega Gargány, nech sa páči. Knopfdrücken. Okay. Chiedo se è possibile una votazione sull'emendamento. Eh, Mohli by sme o tejto uh, šestke hlasovať? Sí. Tumba, via... No dobre, takže šestku si zopakujeme v elektronickom hlasovaní. Thank Fehlt noch einer. Ešte jeden chýba. Kommt nicht. Dann schließen wir jetzt. Dobre, tak to uzavrieme. 10 za, 11 proti. Bolo to zamietnuté. 39 za, proti, zamietnutý. 40 za, proti, zamietnutý. 41 za, proti zamietnutý. 7 za, proti, prijatý. 42 za, proti, prijatý. 8 za, proti, prijatý. 9 za, proti, prijatý. 43 za, proti, zamietnutý. 44 za, proti, prijatý, zamietnutý 44 za, proti, zamietnutý 46 za, proti, myslím, že to bolo prijaté, ale to si overíme. 46, hlasujeme v elektronickom hlasovaní. Zweiundzwanzig. 22 za, niekto proti. To bolo jasné. 10 za, proti, prijatý. 47 za, proti, tiež prijaté. 48 za, proti, prijatý. 49 za, proti, prijatý. Kompromis 7, prvá časť za, proti, prijatá. Druhá časť za, proti, prijatá. 66 za, proti, prijatý. Kompromis 8 za, proti, prijatý. 75 za, proti, zamietnutý. 76 za, proti, zamietnutý. 77 s ústnym pozmeňujúcim návrhom kolega Gargány. To je to isté. Dobre, môžeme si to, môžeme si to ušetriť, pani Taylor je proti, takže 77, pôvodno znení, kto je za, proti, Takže to bolo zamietnuté. 78 za, proti, prijatý. 79 za, proti, zamietnutý. 81 za, či 80, áno, 80, 80 za, proti, zamietnutý. 81 za, proti, zamietnutý, 12 za, proti, prijatý, kompromis 9 za, proti, prijatý, 83 za, proti, zamietnutý, kompromis 10 za, proti, prijatý, 85 za, proti, zamietnutý, 86 za, proti, prijatý 87 za, proti, zamietnutý 13 za, proti, prijatý 14 za, proti, prijatý 15 za, proti, prijatý 88, to je vybavené, 89 za, proti, zamietnuté 90 za, proti, 90 za, proti, to bolo prijaté 16 za, proti, zamietnuté kompromis 1 za, proti, tiež prijatý 17 za, proti, zamietnutý jedno v dvoch častiach, Prvá časť za, proti, prijatá druhá časť za, proti, zamietnutá kompromis 2 za, proti, prijatý 21 za, proti, zamietnutý kompromis 3 za, proti, prijatý kompromis 4 za, proti, prijatý 24 koferáty za, proti, zamietnutý 25 koferáty za, proti, prijatý. A teraz záverečné hlasovanie. Kolega Berlinguer sa zase povedať rovnakú vec. Dobre, to berieme na vedomie. Hlasujeme elektronicky o celom návrhu stanoviska. Nech sa páči. 13 dafür, 9 dagegen. 13 za, 9 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme kolegovi, kolegovi Garganimu. An dem, an dem Petitionsausschuss im Zusammenhang mit dem Fall Kemp. Teraz sa dostávame k eh, tomuto listu petičného výboru. Pán Hefner, eh, chcete sa viac slova? Áno, <clears throat> ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Menom skupiny by som chcel požiadať, aby sme odložili hlasovanie k návrhu tohto listu, pretože si myslím, že by sme mali hovoriť o obsahu stanoviska na výbore ešte pred hlasovaním. K tomuto nedošlo, takže je príliš skoro. Tento výbor však hovoril o, tomto výb- o, o tejto záležitosti dostatočne podrobne, preto navrhujem, aby sme hlasovali o tomto už teraz. Tadeus Svievka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ja by som chcel povedať, že súhlasím s tým, čo povedala pani Hegner. Ja si myslím, že sme o tejto záležitosti hovorili veľmi podrobne a je teraz čas mm, o tejto téme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Hefner, ešte raz. No, ja som nemyslel, že uh, musíme prejsť znova všetky detaily, ale myslím, že je tu nedorozumenie, pretože uh, tí, čo tu sú prítomní, nevedia o uh, podrobnostiach, nevedia o obsahu. Tu nejde o obsah tej petície, toho listu, ale o to, že na rôznych miestach sa obsahu sa objavujú informácie, ktoré treba analyzovať. A my sme riešili síce tri záležitosti, ale je tu aj e, rozhodnutie súdneho dvora, ktoré treba zvážiť. A ja si myslím, že tie faktory vrátane tohto rozhodnutia zatiaľ neboli dostatočne prerokované, takže si myslím, že by sme mali odložiť toto hlasovanie a e, prerokovať aj to, čo zatiaľ e, nebolo zosumarizované, nebolo zinventarizované. Ja si myslím, že je to otázka toho, aby sme sa tu e, v podstate e, takto v niektorých členských štátoch, členské štáty by si museli vybrať medzi e, obchodnými komorami, ktoré vyžadujú povinné členstvo a systémom, ktorý by bol dobrovoľný. Je jednoducho rôz, mnoho rôznych sektorov, odvetví, priemyslu a obchodu, ktoré sa chcú zapojiť do fungovania týchto obchodných komôr a Existuje množstvo rôznych názorov na to, či by členstvo malo byť povinné alebo nie. Ja si myslím, že toto stanovisko jednoducho treba preskúmať, aby sme vedeli eh, správne odlíšiť jednotlivé nuancy. Predseda pokračuje, ako bolo povedané, hovorili sme o tomto. Nie som si istý, aké je stanovisko skupiny, alebo aké bolo stanovisko skupiny, ale v zmysle rokovacieho poriadku je to veľmi jasné. Ja navrhujem, aby sme to dali do hlasovania a nepokračovali v rozprave a vlastne neopakovali tú rozpravu, pretože my potrebujeme dať stanovisko petičného výboru, takže budeme hlasovať o návrhu pána e, Hefnera, aby sme odložili hlasovanie, kto je za, kto je proti. Kto je za? Raz, dva, tri. Proti? Ukážte ruky. Zdá sa, že to je zbytok výboru. Takže e, je tento návrh pána Hefnera zamietnutý a pristúpime k samotnému hlasovaniu o návrhu listu, ktorý sme mali pred sebou e, je to bod 27 na dnešnom programu, robíme to elektronicky. Teda, hlasujte prosím elektronicky. 19, 18, ja, dann können wir jetzt auch schließen, 18 reicht auch. No, myslím, 18 nám stačí, 16 za 2 proti, nikto sa nezdržal, takže je to schválené. Tým sa dostávame k bodu 28, toto je ďalšia záležitosť petičného výboru. Máte to vo svojich zložkách, sú nejaké výhrady. Ak nie, môžeme to dať e, na hlasovanie. Ak ste za, zdvihnite prosím ruky. Proti. Nikto nie je proti. Dobre, to je schválené. Tým sa dostávame k e, bodu 34. Kto je za? proti, zdržali sa. Takže to je schválené, tým sa dostávame k základnej, teda k právnej báze Európsky fond pre prispôsobenie sa globalizácii, spravodajkyňa e, navrhuje, aby to bolo odložené. Pani Lichtenberger, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. My sme mali porovnateľný prípad eh, na predchádzajúcom zasadnutí, kde sme hovorili o hraničných hodnotách týkajúcich sa kvality pitnej vody, hovorili sme o radionuklidoch a to sú látky, ktoré sa eh, tvoria Eh, rozpadom a eh, ak eh, skončia v pitnej vode, tak môžu spôsobovať problémy, aké nie sú pokryté smernicou o pitnej vode, tak by mali byť riešené v tejto oblasti. My k tomuto sme si vyžiadali stanovisko právneho odboru k možno by nám právny odbor vedel pomôcť, pretože právny odbor otvoril možnosť toho, teda vôbec e, otázku radionuklidov a možnosti zapracovania tejto záležitosti do e, smernice 98 83 EC. S týmto je ale problém, to ten, že z, právnych, z právneho hľadiska všetko, čo sa týka pitnej vody, by sme chceli mať e, v jednej oblasti a je tu jedna komplikujúca záležitosť a to fakt, že ak e, ponecháme všetko, čo sa týka jadrových materiálov v rámci Euratomu a všetko, čo, všetko, čo, sa, čo sa týka chemických látok v smernici pre pitnú vodu, tak eh, potom eh, môžeme v podstate eh, dospieť k určitému kumulatívnemu účinku, kde napríklad dôjde k problému reakcie medzi chemickou látkou a jadrovou látkou a e, nebude jasné, nebude jasné, kam to vlastne bude spadať, pod ktorú úpravu. Takže z toho dôvodu môj návrh je, aby sme celú otázku týkajúcu sa pitnej vody riešili v legislatíve, ktorá ktorú má parlament a komisia k dispozícii. A ja, by sme ja si myslím, že by sme nemali e, túto problematiku deliť na drobné. Myslím si, že by to malo byť riešené z časti v Eurátome a z časti v smernici pitnej vode. Ale tu by bolo treba názor právneho odboru Eurátom, bol osobitným, e, bol osobitnou zmluvou v minulosti a, ale nedávno sme začali riešiť v rámci tejto zmluvy um, takéto záležitosti a vzhľadom k tomu, že chceme upravovať e, problematiku, povedzme, pitnej vody konzistentne na jednom mieste, tak by bolo dobré, aby sme e, mali taký právny základ, ku ktorému bude mať parlament prístup. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda pani Lichtenberger. Vy teda navrhujete zmenu právneho základu. E, pán Foss a pani Fixton. Pán Foss, e, potom požiadame právny odbor o radu. Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem to, aby súčasný právny základ zostal nezmenený, ale ako celok, e, podľa môjho názoru, je to vec, ktorú môžeme aj odložiť na neskôr, lebo Eh, bolo to predložené len relatívne nedávno a naša skupina zatiaľ nemala príležitosť eh, o tejto veci rokovať eh, dostatočne dôkladne. A ten prípad, ktorý spomenula pani Lichtenberger, to je troška iný. Tam je možné využiť článok 192, ale súčasný prípad sa skôr týka zmluvy Euratom a Euratom a preto správnych dôvodov by som povedal, že zmluva Euratom je osobitným prípadom a teda by sa mala naďalej uplatňovať. A je to v podstate pol, e, politické rozhodnutie a, a z čiste právneho hľadiska podľa môjho názoru ide o veľmi osobitný prípad Keby sme to samozrejme rozšírili aj na e, článok 192, tak e, si nesom istý, či vzhľadom k zmluve Euratom a jej štruktúre a nadväznosti na ostatné zmluvy, či by článok 192 bol správnym základom. čas určite zákonodarca pri zostavení zmluvy Euratom nemyslel na tieto veci. Takže možno by sme to mohli ponechať na neskôr, kým pani Lichtenberger nebude mať jasno o vlastných názoroch. Ja by som, hovorí predseda, chcel vedieť, či pani Lichtenberger s, onesko- s odložením tejto veci súhlasí. A ja teda navrhujem, aby sme to odložili, ale pani Lichtenberger, súhlasíte so mňou? Áno, súhlasím. A domnievam sa, že Ehm, zdravotné a formálne alebo legálne, legalistické argumenty, e, tie treba tiež zohľadniť. Pani Wikström, aj vy súhlasíte s tým, aby sme to odložili? No, pani Wikström, ja si myslím, že by bolo vhodné v tomto konkrétnom prípade urobiť e, nasledovné. V prvom rade treba získať stanovisko nášho vlastného právneho odboru, aby sme v tomto prípade postupovali správne, pretože ide o otázku veľmi zložitú. Teda nemyslím len na pána Fosa, myslím, že potrebujeme viac času, aby sme si túto vec premysleli vo vlastných politických skupinách a získali, povedzme, stanoviska tých, ktorí by nám reálne vedeli pomôcť. Dobre, ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, takže sme sa zhodli na tom, že to odložíme. Právny odbor nám bude, bude môcť dať stanovisko alebo už teraz má právny odbor nejaké vyhranený názor? Máte slovo, ak eh, popros, poprosím stručne právny odbor, ak budete eh, sa chcieť vyjadriť a potom uzavrieme diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, skutočne veľmi stručne, ale vysvetlím, čo sa s týmto návrhom vlastne dialo. Komisia navrhuje v súčasnosti to, aby sme vybrali časť existujúcej smernice o pitnej vode z roku 1998, teda aby sme vybrali ustanovenia, ktoré sa týkajú, týkajú kontaminácie pitnej vody radioaktívnymi látkami a navrhuje, aby tieto ustanovenia e, prešli pod iný právny základ, a to konkrétne pod e, zmluvu Euratom. Smernica z roku 1999 o pitnej vode bola schválená e, na právnej báze, na právnom základe o životnom prostredí. A teraz e, sa komisia rozhodla, že z dôvodu konzistentnosti by chcela, e, aby tie radioaktívne, alebo teda otázky ustanovenia z tejto smernice o pitnej vode týkajúce sa radioaktívnych látok e, boli zaradené pod zmluvu Euratom. No, zo striktného pohľadu to nie je absolútne nevyhnutné, pretože existuje režim, ktorý funguje, ktorý sa presadzuje, ktorý sa vynúcuje aj v, v, zmysle, teda v zmysle súčasnej smernice o pitnej vode. A e, priamo e, komisia vo svojom návrhu hovorí, že v zmysle e, súčasného návrhu komisia nejakom, nejakým spôsobom nezrušuje súčasnú smernicu alebo v súčasnosti platné ustanovenia smernice o platnej opitnej vode, ktoré sa týkajú kontaminácie radioaktívnymi látkami to by samozrejme mohlo viesť k problému právnej istoty, pretože potom by vznikli, alebo potom by boli dva rôzne texty, ktoré by sa zaoberali to istou otázkou. A, a preto, vzhľadom k tomu, že nie je z, z, zo striktného hľadiska potrebné akceptovať e, toto vybratie a presunutie týchto ustanovení, ktoré by boli schválené v rámci oso, osobitného návrhu ako súčasť e, zmluvy Euratom, tak e, podľa nášho názoru e, takýto krok komisie, takýto návrh komisie nie je veľmi e, konzistentný a mohol by viesť k istej právnej neistote. Ale treba veľmi opatrne zhodnotiť situáciu z toho pohľadu, že ak tieto ustanovenia budeme brať čisto autonómne, tak v takom prípade na prvý pohľad je možné ich zahrnúť aj pod Euratom, pretože sa týkajú problematiky, teda radioaktívnej kontaminácie vody, problematiky, ktorá spada pod Euratom. Ale chceli by sme zdôrazniť jednu vec, a to, že e, existujú aj argumenty e, v prospech toho, aby e, bola naďalej uplatňovaná právna báza životného prostredia. Prečo? Pretože toto sú opatrenia, ktoré podstate už sú v smernici o pitnej vode, ktoré by odtiaľ boli vyňaté a vzhľadom k tomu, že ten režim navrhovaný v tomto návrhu komisie sa mnohokrát odvoláva na túto smernicu aj na iné smernice e, a zmluvy Európskeho spoločenstva. A e, aby som teda uzavrel tento, toto svoje vystúpenie, z čiste formálneho hľadiska právny základ e, e, zmluvy Euratom je možný, pretože ide naozaj o radioaktívnu kontamináciu pitnej vody, ale argumenty e, v prospech právneho základu životného prostredia takisto sú veľmi presvedčivé. Bolo by treba ich troška rozpracovať, vymyslieť nejakú, nejaký, nejakú právnu konštrukciu, ale určite nie je možné vylúčiť, aby tento návrh vychádzal aj z právnej bázy životného prostredia. To je 100% možné. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ale Hm, ďakujem pekne. Môžeme teda ukončiť tento bod a teraz sa dostávame k spoločnej rozprave o jednotnej ochrane patentov. Slovo má kolega Rabkaj. Pán predseda, ja by som navrhoval, aby sme dali hneď slovo právnej službe pretože my sme pred letnou prestávkou povedali, že tu bude potrebné niektoré veci upresniť. Najprv by teda sa mala vyjadriť právna služba a potom môj komentár. Nech sa páči právna služba, kto v mene právnej služby. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre, pán predseda, môžeme povedať len toľko, že situácia je taká istá ako pred letnou prestávkou ešte raz upozorním na našu pozíciu, ktorú sme pri prezentácii nášho posudku predstavili. Z nášho hľadiska by škrtnutím článkov 6 až 8 z textu nariadenia by vypadol podstatný prvok tohto nariadenia a to materiálno právne ustanovenie o ochrane patentov v Európskej únii. Zastávame názor, že tento aspekt e, v práve únie sa má upraviť v nariadení. V opačnom prípade z nášho hľadiska existuje nebezpečenstvo, že nariadenie by nebolo v zmysle právneho základu v zmysle článku 118 o fungovaní Európskej únie, takže tam by bolo riziko, že nariadenie by mohlo byť vyhlásené za neplatné na Európskom súdnom dvore. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Rabkaj. Ďakujem. Ďakujem právnej službe tak ako som to pochopil, požiadali, aby sme to nemali robiť hneď na prvom zasadaní po letnej prestávke, aby mali čas zvážiť všetky e, argumenty za a proti. E, právna služba vykonala veľmi dobrú prácu je správne, že nehovorí, že musíme ostať pri tomto výsledku. My máme serióznu právnu službu a to nemá každá inštitúcia, musím povedať. My sa touto problematikou zaoberáme vyše roka a my sme sa pýtali právnych služieb a právna služba komisie dáva rovnakú informáciu, ako dáva naša právna služba. No bola tu ešte tretia právna služba, ani nenamietala, naopak ja viem, ako prikývol. A teraz je to naraz ináč. Vtedy povedala áno, teraz nehovorí áno. No a ja si myslím, že tu budeme musieť ešte ďalej diskutovať. Takže ja konštatujem, že Európska rada so svojím rozhodnutím v júni prekročila svoje kompetencie tým, e, že vlastne e, zakročili do legislatívneho postupu. Takže to je prekročenie kompetencií. No a potom rozhodnutie proti európskemu právu. Čiže tie obidva body bolo treba zapísať. Pán, pán predseda, viete, že ja som super pragmatický a viem, že v rade nie je možné vecné riešenie. Šestku až osmičku by sme tam mali nechať. To by bolo vecné riešenie. No a to sa nedá, tak sa musíme poobzerať, ako by sme to vyriešili. Pretože eh, nie je to obsahová odborná stránka na rade, Viem, že sú tam delegácie v rade, ktoré to tiež považujú za také a problém spočíva v tom, že hovoria, no už naši šéfovia tak to rozhodli, tak to musíme urobiť. Ale zase naši šéfovia to nie sú. Tu sú možno šéfovia vlád, ktorí sú šéfovia v rade, ale v parlamente nie sú šéfovia, aby som sa tak jasne vyjadril. Musíme sa postarať, ako sa z toho dostaneme. No, máme cyperské predsedníctvo. Náš e, e, predseda je tiež spravodajcom. Potom Rafael Baldazare je ďalším spravodajcom. Ja som oslovil e, cyperské predsedníctvo cyperské predsedníctvo naozaj usiluje, nemôžu za to, že, mu niekto, že im niekto dal do rúk, tak povediať, z horúce zemiaky. Do istej miery boli nepripravení, totiž e, nebolo ich úlohou v tejto otázke niečo podniknúť. Tak chcem povedať, že cyperské predsedníctvo je veľmi kooperatívne voči Európskemu parlamentu. A viem, že sú pod veľkým tlakom, ale ja tiež viem, pod akým nátlakom sme aj my. Ide nám to o to, aby sme uskutočňovali férovú prácu. V liste som požiadalo to, e, že e, by som chcel mať zdôvodnenie, prečo chcú hlavy štátov a vlád škrtnúť tú šestku až osmičku. Mnohí majú na to svoj odborný názor. V našom prípade je to iba jedna časť. No a druhá časť, ktorú chcem zdôrazniť, to všetko musí zodpovedať európskemu právu. Sú tu rôzne lobistické skupiny, ktorí sa neoberaj, nezaoberajú otázkou európskeho práva, iba otázkou patentového práva Takže zdôrazňujem, chcem zdôvodnenie z hľadiska európskeho práva. Ako som povedal, z pragmatických dôvodov mi je jasné, že sa nedostaneme ku status quo z decembra 2011 a preto potrebujeme iný návrh na riešenie. To je úloha e, rady, nie naša úloha. Ďalej musím povedať teda návrh na riešenie, ale musí byť jedna vec jasná nebudeme akceptovať každý návrh na riešenie, ktoré nám predložia. Musí byť jasné v rade. Poznám tú argumentáciu, o, bolo to také ťažké, našli sme kompromis a na, o tom nemôžeme diskutovať. Zákonodárny postup je kompromisom medzi radou a parlamentom. A ide o tento kompromis o žiadení a z toho dôvodu pri tom, čo sa navrhuje, existuje pre nás akási červená čiara a vracia sa k tomu, čo som práve povedala, čo práve ešte raz potvrdila naša právna služba. No a táto červená čiara znie, že nebudeme prijímať každý návrh na riešenie. Nemôžeme to. No a ešte jeden bod. Predseda tohto parlamentu nepodpíše žiadne rozhodnutie, pretože tam má byť aj podpis predsedu rady a predsedu parlamentu a tak sa dostáva do vesníka. Nepodpíše niečo, čo je v rozpore s európskym právom. Čiže dôležité je, aby sme dodržali túto červenú líniu, čiže to je ten súlad s európskym právom. Otázka je, aké stanovisko má v tejto otázke Európsky súdny dvor. Uh, E, to je ten e, vlastný problém stanovisko Európskeho súdneho dvora musí zodpovedať európskemu právu a po druhé, chcem to zdôrazniť vzhľadom na to, čo som počúval v diskusiách, bude to musieť byť úprava, v ktorej parlament sa nevzdá aj do budúcnosti svojich práv. To musím povedať celkom jednoznačne. Nebudeme môcť mať riešenie, kde eh, odovzdáme naše kompetencie zákonodarné niekomu inému. Predseda parlamentu nemôže podpísať kde ide o riešenie, kde by sme odovzdali naše práva. To je práve teda tá červená čiara. A musí to byť aj rade celkom jasné. Rada je zodpovedná za to, že ešte dnes stále nemáme výsledok. Uh, rada samotná je za to zodpovedná a keď nepredloží riešenie, ktoré zodpoveda tejto čiare, ktorú som opísal, bude aj naďalej zodpovedná za to, že ešte stále nemáme EU patent, ktorý potrebujeme. Každý vie, že to veľmi naliehavo potrebujeme. Takže to sú tie jasné zadania, ktoré musíme mať. Musíme teraz vyčkať, teda nie je našou úlohou predkladať návrhy, je to úloha rady predložiť návrhy. Potom sa na to pozrieme, zhodnotíme. No a tá červená čiara je pre nás dôležitá. No uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ďakujem pekne. Pani Wikström, pani Lichtenberger a potom Tadeusz Zjevka. I would like to say, dear rapporteurs, I will be very... Ďakujem pekne dnes bude veľmi stručná, ale zdôrazním, že máte, môžete sa spoliehať na moju spoluprácu v mene skupiny ALDE pri dosahovaní rýchleho, udržateľného a právne stabilného riešenia. Ja dúfam, že aj naďalej budeme spolupracovať na spoločnom riešení a myslím, že riešenie je na dosah a vieme, že občania a podnikatelia už čakajú veľmi dlho a vie, musí vedieť, že ich zavolaní zástupcovia urobia všetko, aby sa táto vec vyriešila. No a ja by som chcela poďakovať správodajcovi za prácu tejto otázky a ja chcela by som ho podporiť, aby pokračoval rokovania s radou Chcela by som tiež vyzvať cyperské predsedníctvo, aby predložilo udržateľné riešenie rokovania. Sú veľmi dobrým nástrojom. Vieme, že niečo prichádza a možno len tak zo srandy. My sme e, napríklad počuli biskupa z Južnej Afriky, sedeli sme v e, miestnosti v, e, vo Švédsku, to sa rokovalo pred niekoľkými rokmi a on povedal, áno, včera, včerajšok je história a Zajtrašok je, je neznámy, ale dnešok je prítomnosť a dnes by sme preto mali všetci konať. A ja by som skutočne chcela zdôrazniť, že sme na vašej strane a budeme sa snažiť dosiahnuť dobrý kompromis, ktorý bude udržateľný a právne solidný. Danke, Frau Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. Už ja neviem celkom presne, či to e, sú rôzne e, naše profesionálne pozadie, ale ja dnes mám taký optimizmus ako kolegyňa Vikstromová, pretože mám pocit, že očividne e, sa tu tvorí nový trend, ktorý hovorí, že my niečo vytvoríme, čo vyzerá podobne ako európsky patent, čo ale v krízovom prípade nie je presaditeľné, schváliteľné, je nám to jedno, ale my sme vypracovali svoju, spracovali svoju agendu. To však nie je prípustné. Ja myslím, že bez jasnej právnej situácie a tá môže byť len s článkami, nie bez nich, tak potom sa pýtam, ako tu môže existovať nejaký kompromis rada pozná vtedy, keď zistí, že je na tej nesprávnej koleji a myslím, že riešenie je, aby v konečnom dôsledku komisia predložila nový návrh s iným právnym základom a potom možno sa niečo zmení. Ja som neustále kritizovala toto rozhodnutie, alebo súčasti tohto rozhodnutia. Samotný patent je pre mňa dobrá vec a ja stále som za to, aby sme o tom rokovali. Avšak, čo sa deje tu na rade, to je to sa zacieluje len na to, na hľadanie kompromisu, ktorý potom bude znamenať, že to je niečo len polovičné, čo bude opäť stokrát pred súdom, čo súdy neakceptujú, ale čo predsudky voči európskym zákonom medzi občanmi EÚ ešte posilní. A preto si tiež myslím, že my musíme trvať na našich parlamentných právach a možnostiach a rovnako na technickej forme. Nemôžete už tak pokračovať, aby rada vyhodila tie hlavné body a nám zostane len nejaká škrupinka, ktorá je však absolútne nepoužiteľná. To považujem za nesprávne. Ďakujem pekne, kolega Zvievka. Ďakujem pekne. Ja myslím, že všetci si ešte spomíname na načenie, s ktorou sme sa pustili do práce pred rokom na tejto téme. Aj spravodajcevia boli veľmi nadšení a aj polské predsedníctvo sa vtedy veľmi snažilo, aby sme postúpili. Jetzt geht's. Jetzt geht's? Jetzt geht's. Okay. It works. No dobre, hádam to funguje. Tak začneme ešte raz od začiatku. Veľmi dobre si spomíname, s akým nadšením sme sa pustili do témy vo výbore rovnaká vec platí aj pre polské predsedníctvo, ktoré chcelo veľmi postúpiť a rovnaká vec platí pre dánske predsedníctvo, Očakávania boli veľmi veľké. Očakávania prijatia spoločnú patentovú ochranu. Už dlhé roky čakáme na to a sme ako keby odsudení na úspech. No a momentálne máme už cieľ na dosah a zrazu sa všetko otočilo. Ja, ja som získal pocit, že bude rada tú vec blokuje a ešte stále nepochopila, že je, tvorí zákony spolu s parlamentom, alebo že ešte niečo horšie, niekto má záujem na tom, aby sme nemali, aby neexistovala spoločná európska patentová ochrana. A takéto podozrenie je podľa mňa odôvodnené. My súhlasíme s s tými, že treba pokračovať. My sme sa snažili o príjmanie kompromisov. Je to jasné z hľadiska práce, ktorú sme odvietli. Avšak na druhej strane je neakceptovateľné, aby sme nekriticky prijali, že všetko, čo sme už dosiahli, bude teraz úplne necitlivo zredukované. Treba dosiahnuť kompromis s radou, pretože ak sa nám to nepodarí, tak naša práca skončí v koši. Isté nebude jednoduché dosiahnuť takýto kompromis. No a preto sa musíme snažiť, aby sme chceli to, čo už sme predsedili v parlamente a čo sme dokázali vyrokovať na ročných rokovaniach s radou. Ak budeme mať takýto múdry kompromis, tak istotne ho budeme môcť podporiť, ale nepríjmeme žiadny diktát a rady, už vôbec nie v takéto komplikovanej téme. Je to nepriateľné. O to viac, že je to v rozpore s európskou myšlienkou, našimi predstavami, Jasné, že rokovania musia byť ukončené. A my čakáme teraz na informácie z vašej strany. Dúfajme, že pozitívne. Čakáme na pozitívny signál rady, tak aby dosiahli dobrý kompromis. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som sa tiež zaradil na zoznam rečníkov, súhlasím s tým, čo povedal kolega Rabka a Zvievka, ale v súvislosti s mojou správou chcem eh, poukázať, že je nevyhnutné, aby najneskôr hm, v prípade možného eh, príjmania na, eh, na pléne sme mali k dispozícii aj konkrétny text. Potrebujem vedieť, čo tam je uvedené, pretože v rámci diskusí, ktoré sa neformálne konajú na rade, aké tam budú elementy z, z tohto dokumentu, musíme vedieť, čo je obsahom, bez ohľadu na vážnosť tohto dokumentu. Takže ten text pri záverečnom hlasovaní musí byť k dispozícii. Všetko iné z hľadiska parlamentu je nepriateľné. Kolega Rabka, je na záver, chcete niečo dodať? Nie. No už dobre. My sme pripravení. Okamžite sa pustí do práce. Dobre. Takže tento bod sme ukončili. Ďakujem všetkým za, za teraz prejdeme k ďalšiemu bodu 33, tam nič nie je, 34 rôzne, tiež nič, bod 35, štandardný oznam, ďalšie zasadnutie sa kon, koná 6. novembra ráno o 9.00. Ja tu nebudem môcť byť, ale pani Regner, nevie zasadnutie. Ďakujem pekne. Zasadnutie je ukončené.